kredit a dokáže, že eurozóna je nažive. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Tým pádom sme uzavreli rozpravu a hlasovanie prebehne v stredu. Teraz ďalším bodom na našom programe sú jednominútové vystúpenia v súlade s článkom 150 rokovacieho poriadku. Prvým, prvou rečníčkou na mám zozname je pani Antonesku. Mulțumesc, doamnă președinte Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V Rumunsku, ale aj v viacerých ďalších členských štátoch sa otvárajú obchody, ktoré predávajú chemické látky. Rumunská vláda eh, zverejnila eh, rozhodnutie, ktoré zakazuje využívanie týchto eh, chemických látok. Legálne drogy sú aj vďaka týmto obchodom dostupné a európske inštitúcie sa musia venovať tejto otázke. Už e, bolo zaznamenaných viacero látok, ktoré sú nebezpečné. Mnoho mimovládnych organizácií varuje, že je tu celá škála e, chemických látok, ktoré majú narkotické účinky. Podľa nás nie je dostatočné riešenie iba zakázať tieto látky. Tento fenomén už je na svetle dňa dosť dlho. Európske inštitúcie by mali byť iniciatívne a mali by zabezpečiť e, pokračovanie boja proti drogám, ale aj proti legálnym drogám. Ďakujeme pekne. Teraz e, pani Plam. Micro. It's okay now? Mulțumesc, președintă. În... E, ďakujem pekne, pani predsednička. V Rumunsku naďalej zaznamenávame negatívne opatrenia voči pravicovým stranám. E, bojuje sa proti slobode vyjadrovania sa. Máme tu v Rumunsku návrh zákona, ktorý sa týka fungovania e, štátnej televízie. Je to útok e, na slobodu vyjadrovania sa v Rumunsku. Tento zákon zakazuje slobodu vyjadrovania sa menšín a nie je to v súlade s medzinárodnou legislatívou. Firmy v Rumunsku kritizujú tieto rozhodnutia. Všetky nariadenia v Európe musia dodržiavať právo na slobodu vyjadrovania v súlade s článkom 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach. Chcem požiadať Európsku komisiu a rumunské orgány, aby našli demokratické a správne rozhodnutie na taký mechanizmus, ktorý umožní, aby verejnoprávna televízia a, rozhlas fungovali v súlade s férovými princípmi Európskej únie. Ďakujem pekne teraz pani Alfano. Prezidente, grazie. Soltanto un attimo. Pani predsednička, ďakujem. Prepačte moment. čo by sa stalo, keby v Taliansku bolo, eh, bol, v Senáte bol prijatý zákon eh, a tento zákon vlastne hovorí o tom, že eh, novinári môžu byť odpo- odpočúvaní a toto je proti 11. článku Európskej charty práv a každý má slobodu komunikovať informácie. Ja chcem uviezť jeden príklad. E, chcem upozorniť Európske inštitúcie na toto, pretože toto je naozaj e, veľmi silná forma cenzúry. Chcem vám dať veľmi, samozrejme príklad. Môj otec je novinár, ktorého chytili e, chodila mafia a my sme vďaka telefónnym typom a odpočúvaniam zistili, že ho zábery. Takže ja vás prosím, Európske inštitúcie, aby ste e, boli veľmi pozorní. Ďakujem, pani predsednička. E, chcem upozorniť na prípad Severného Irska, kde išlo 16 miliónov pokutu zo strany Európskej e, komisie, kde išlo o neprimerané dotácie pre farmárov dovolte, že tieto peniaze e, boli poskytované v priebehu 5 rokov a toto je veľmi neferové rozhodnutie a je to vlastne neproporcionálne. Pri akejkoľvek predstavivosti my sme vo veľmi zlej rozpočtovej situácii a verejné financie tým veľmi utrpia v Severnom Írsku ja viem, že tí farmári to neurobili svojvoľne e, e, a verejné financie Norsk- e, Severného Irska to musia robiť vtedy, keď si to nemôžu dovoliť. Ďakujem pekne. Ja by som rád poďakovať poďakoval predsedovi Buzekovi, že vo svojom úvodnom vystúpení spomenul situáciu v Iráne nazval ju e, znepokojujúcou. E, Isté, že to bolo diplomaticky vyjadrené. Situácia v Iráne je katastrofálna. Demokracia, bojovníci za demokraciu sú zadržiavaní, ďalej zastupcovia odborových hnutí sú e, uvrhnutí do väzenia, s absurdný, čili absurdným obvineniam a každý deň dochádza k novým popravám. A to všetko preto, aby sa potlačala kritika opozície. Od posledného zasadnutia došlo k návšteve predsedu e, vlády, ktorý navštívil Irán. Ja by som e, sa rád opýtal, aké je stanovisko predsedníctva k tejto otázke. Ďakujem pekne. Teraz pán Kudor. Ďakujem pekne. Dámy a páni, pred niekoľkými týždňami eh, bol zverejnený krátky film, ktorý bol natočený eh, skrytou kamerou. Išlo o film, v ktorom eh, osoba žiadala úplatok vo výške 100 tisíc libier na úplatku za to, že poskytla táto baronka Eh, svojho mm, bývalého manžela, princa Andrewa z Veľkej Británie. Týmto sa podarilo vyriešiť jeden problém. Eh, eh, ako svoje ospravedlnenie predniesla, že bola pod vplyvom alkoholu, ale toto ospravedlnenie neprešlo, pretože údajne je neustále pod vplyvom alkoholu. Táto skrytá nahrávka dokazuje, že musíme si uvedomiť, aké dopady má povolenie takýchto nezákonných kamier. Nikdy bez nich by sme nemali prístup k životu verejných osôb. Pred mnohými rokmi sme zaznamenali udalosť, ktorá znamenala, že zákazník bol nafilmovaný priemyselnou kamerou a údajne došlo k vypuknutiu vojny tým máme na mysli ponúknutia úplatku, e, sponzorstvo a tak ďalej. Rešníkov bol odňatý mikrofón. Gracias, presidenta E, e- som chcel využiť túto minútu, aby som pogratuloval španielskému predsedníctvu k úsiliu, ktoré vyvinulo za tohto pol roka, aby e, vytvorili spoločné stanovisko a nový druh vzťahov EÚ s Kubou, ktoré by začlenili aj obranu ľudských práv. Táto politika bohužiaľ nebola korunovaná úspechom, a to síce z dôvodov, že kubanské predsedníctvo, kubanské orgány nechceli ustúpiť a dialogovať a e, Kuba napríklad vyhostila mňa počas e, legálnej návštevy, odmietli mi e, víza, mal som cestovať na Kubu, lebo som sa mal venovať otázkam ľudských práv

potrivit ziarului Ďakujem, pani predsednička. Podľa talianskeho denníka La Repubblica 31. mája tohto roku niektoré poisťovacie spoločnosti v Taliansku zaviedli istý poplatok. Dôsledok takéhoto poplatku spôsobujú to, že tí, ktorí sú z tokov migračných, kde prichádza veľa občanov, či už z Rumunska alebo z Bulharska, tak tí sú nútení platiť veľké poplatky za poistenie. Domáca legislatíva, vnútroštátna legislatíva o imigrácii e, nedovoluje uvalovať takéto poplatky bez ohľadu na to, aký je, aká je národnosť e, uchádzača. Otázka je, či takáto prax e, sa dá považovať za to, že za niečo, čo je v súlade s európskou legislatívou a či je to e, v súlade s antidiskriminačnými opatreniami. Pani Utová. Председател, днес трябваше да говоря за Шенген, Pani predsednička, mala som hovoriť dnes o Schengene, ale bol tu, bola tu vážnejšia téma parlament a ministri dajú viac právomocí Eurostatu, ktorý bude vykonávať e, dohľad nad rozpočtovými právomocami členských štátov. Bulharsko je vyčlenené ako krajina, kde Eurostat bude mať absolvovať svoju prvú misiu auditu. Sú tam isté pochybnosti, pokiaľ ide o spolahlivosť e, bulharských štatistík o e, rozpočtovom deficite. Počas niekoľkých dní došlo k zhoršeniu bulharskej pozície, pokiaľ ide o ich pozíciu teda na medzinárodnom trhu podporujeme eh, nové právomoci Eurostatu a ich možnosť eh, zvýšenej kontroly, ale domnievame sa, že by sme mali sa zdráhať, alebo teda zdržať eh, nejakého predbežného hodnotenia krajiny, ktoré bude škodlivo pôsobiť na jej imič. Poprvé je nevyhnutné vykonať istú analýzu, či došlo k zneužitiu alebo nie. Je evidentné, že bulharská vláda mala chyby v komunikácii s komisiou ale nie je správne, aby krajina bola použitá ako nejaký exemplárny príklad na posilnenie právomoci Eurostatu. Madam President, dear colleagues, the mass protests that occurred as a result of the dispute... Uh, ako výsledok uh, diskutabilných prezidentských volieb v roku v júni 2009 vyústilo k hrubomu, do hrubého potlačeniu Eh, obhajcu ľudských práv. Podľa niekoľkých správ, vrátane správ eh, Amnesty International, eh, v krajine bola posilnená kontrola, vojenská kontrola a posilnilo sa už to vnímanie, ktoré existovalo o Iráne. Napriek nedávnemu prepusteniu 81 väzňov, údajne 450 ďalších zostáva v, vo väzení a sú súdení došlo len v mesiaci jún k niekoľkým popravám a myslím si, že Európsky parlament musí vyslať silný signál solidarity s iránskym ľudom. Jednoducho nemôžeme tolerovať ďalšie porušovanie ľudských práv a v súlade s rezolúciou Európskeho parlamentu z 10. februára 2010 po, e, navrhujem, aby sme poskytli e, podporu aktivistom tým, že im e, poskytneme politický azyl a vyzvali na moratórium trestu smrti. Ďakujem, pani Doc. Ďakujem, pani predsednička. Chcela by som tu nastoliť moje obavy, ktoré sa týkajú rastúceho úrovne terorizmu v Severnom Írsku. Niektorí poslanci e, zrejme počuli o nedávnej vražde pána Mofota, a, e, ktorý bol a, e, zavraždený skupinami realistických para e, ozbrojených síl v Belfaste na rušnej obchodnej ulici. Páchatelia tohto trestného činu Ehm, zostávajú eh, neznámi. Napriek tomu je neprípustné, aby eh, takýmto spôsobom eh, realizovali svoje politické ciele. V nenávnych dňoch prezident policajného zboru v Severnom Írsku povedal, že eskalácia napätia teroristických útokov v Severnom Írsku je mimoriadne nebezpečná Chcela by som vyjadriť znechutenie nad e, touto vraždou a chcem e, vyzvať ľudí, aby sa vehementne postavili e, proti takýmto praktikám. Pán Texera. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Uzatvára sa dohoda voľného obchodu medzi EÚ, Kolumbiou a Peru, ktorý otvára E, naše trhy a na takým produktom, ako je cukor, banány a ďalšie z tretich krajín. Chceme uľahčiť vstup týchto produktov na naše trhy a naše krajiny budú môcť e, vyvážať technológiu a plnospodárske stroje. Ale táto dohoda porušuje naš najzdelenejšie regióny, Kanárske ostrovy, Azorie a podobne, kde Kanárske ostrovy strácajú veľké percento z trhu na banánoch. Nechceme túto dohodu zrušiť, ale treba zhodnotiť dopad tejto zmluvy na tie najzraniteľnejšie oblasti, na Madejru a na Kanárske ostrovy a mali by sme prijať kompenzačné opatrenia k tejto dohode, aby znížili dôsledky. Ďakujem pani Bauer. Bauer közép európai Ďakujem, pani predsedajúca. Pokiaľ ide o strednú a východnú Európu, je to nevyhnutné a musíme čo najrychlejšie pomôcť. A chcem poprosiť o to, aby komisia naozaj použila všetky páky, tak aby naozaj tie škody boli eh, eliminované. Žiadny členský štát nie je schopný eh, sám niesť takéto škody a odstraňovať ich. A druhý problém, na ktorý by som chcela poukázať, je diskriminácia na základe eh, zmeny zákona o slovenskom občianstve v zmysle nového zákona všetci tí, ktorí požiadajú o dvojaké občianstvo od 17. júla už nedostanú prístup e, k niektorým konkrétnym pracovným miestam, e, nezávisle od toho, z akej krajiny pochádzajú. Teda bez ohľadu od toho. A napríklad nebudú už mať prístup k štátnej službe. Ako dôvod je uvádzaná nebez... E, ohrozenie bezpečnosti štátu podľa nás je to úplne neakceptovateľné.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 and particularly by the All Naga Students Association. Naga a asociáciou a, a dúfam, že sa pridáte k mojej výzve e, voči indickej vláde, aby sa snažila e, rokovať o odblokovaní tejto cesty a aby nasadila špeciálne sily e, s cieľom ukončiť humanitárnu krízu, ktorá je minimálne rovnako vážna ako v Gaze. Pán Tokeš. Ďakujem, pani predsedajúca. Pokiaľ ide o Maďarsko a Slovensko, musíme čeliť hrozným povodňam a zároveň v oboch krajinách prebehli e, parlamentné voľby a tento paralelizmus ma vedie k tomu, aby som si spomenul na jednu metaforu Musíme pomôcť týmto oblastiam, ale zároveň koordinovať naše činnosti. A keď myslíme na Maďarsko a na Slovensko, treba myslieť aj na celú strednú a východnú Európu. Treba myslieť nielen na Maďarsko, ale treba myslieť aj na Rumunsko, ktoré zažíva postkomunistickú krízu. Ja som vždy myslel na obete týchto povodní a ja budem žiadať e, o rýchlu pomoc od parlamentu pre obete povodní. Pokiaľ ide o voľby, som veľmi e, spokojný s týmito výsledkami, pretože tieto výsledky boli protikomunistické. Ja prosím tento parlament, parlament, aby nám pomohol bojovať proti komunistickému dedičstvu. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán predseda. Komisia pripravuje e, zelenú knihu, ktorá sa týka dôchodkov a v tejto zelenej knihe sa e, komisia bude snažiť rozporožiť diskusiu na túto tému. E, je potrebné, aby sme samozrejme začali riešiť demografické a rozpočtové problémy, ktorým čelia jednotlivé členské štáty, berúc do úvahy skutočnosť, že naša populácia stárne E, tie tlaky, e, ktoré existujú, tlaky na rozpočet budú neustále rásť. Bez ohľadu na politickú situáciu v jednotlivých členských štátoch by sme mali urobiť všetko preto, aby sme e, zaručili, zaručili slušnú životnú úroveň občanov v dôchodkovom veku. Nezabúdajme, že táto skupina nemá alternatívny zdroj príjmu vzhľadom na ich vek a preto musíme trvať na tom, aby toto bola hlavná priorita dokumentu parlamentu e, komisie, pán Soroš. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Musíme hovoriť o Trianonskej zmluve a o jej výročí pri podpisovaní Trianonskej zmluvy. Tisícky a tisícky Maďarko, Maďarov sa dostali na cudzie územia a Maďarsko stratilo e, dve tretiny svojho územia. Je to absolútne nespravodlivé, je to pravda, ale zároveň treba veľmi pokorne e, túto situáciu prijať. My samozrejme nechceme zmeniť hranice, my len žiadame o to, aby sa rešpektoval náš jazyk, aby sa rešpektovala naša kultúra. My, Maďari, ktorí žijeme na Slovensku. Nie sme spokojní so situáciou, nemôžeme používať náš materinský jazyk a pokiaľ ide o rozhodnutie Maďarska o e, dvojakom občianstve, to je pre nás niečo symbolické, niečo dôležité. To niečo e, znamená veľmi veľa pre Maďarov a nie je to v žiadnom prípade žiadna hrozba pre iné krajiny a štáty a preto žiadam Slovensko, aby umožnilo takéto dvojaké občianstvo. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pani predsedajúca, milí kolegovia. V boji proti chudobe v tomto Európskom roku by som sa chcel venovať tejto téme. E, Rada pre zamestnanosť hovorila, že čísla znížiť o 20 miliónov ľudí, ktorí e, trpia chudobou, tak tento cieľ sa stanovil ministrami na tejto rade. Tento číselný cieľ bol jedným z hlavným cieľom, tak ako to stanovil aj podpredseda vlády a minister pre sociálne veci a ja som podporoval aj túto ambíciu od začiatku môjho pôsobenia. V rade spolu aj ďalší európsky ministri, ako aj e, náš minister, urobili všetko preto, aby sa tento cieľ dosiahol. E, Belgicko chce e, dobre zrealizovať svoje budúce predsedníctvo a venovať sa aj tejto téme aj napriek zlej politickej inštitucionálnej situácii v Belgicku. Ja som presvedčený, že budúce predsedníctvo e, rady bude aktívne v realizácii týchto sociálnych cieľov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán Luen. Vážená pani e, predsednička, tento rok e, sme zaznamenali nové záplavy e, v povodí Dunaja, ktoré spôsobili význačné škody a je potrebné e, vyčleniť e, významné rozpočtové prostriedky na zmierňovanie dopadov záplav, záplav na obyvateľstvo, ale aj na podnikateľský sektor. Toto je jeden z aspektov, ktorý je potrebné zohľadniť aj v Dunajskej stratégii alebo Európskej stratégii pre Dunajský región. Je dôležité, aby sme sa venovali ekonomickým ďalším sociálnym aspektom súvisiacimi s Dunajom a jeho povodím. Je potrebné prichádzať s inovatívnymi opatreniami tak, aby sme redukovali škody spôsobené záplavami. Inak dôjde e, k rastúcim škodám na majetku, ale aj životoch a k podkopaniu rozvojového potenciála prídunajských oblastí e, tento región potrebuje e, podporu, aby zdolával takéto výzvy, tak aby e, sa minimalizovali škody záplava. záplava. Ďakujem, pán Sekluna. pán predseda, chcel by som sa prihovoriť tomuto parlamentu na tému, ktorá je veľmi dôležitá, ktorá sa týka a slobody prejavu. E, je mojou povinnosťou uplatniť si svoju slobodu prejavu tým, že budem e, e, informovať mojich voličov cez médiá a televízne programy. A Regulátor zo zákona má povinný zabezpečiť politickú vyváženosť vysielania rozličných televíznych kanálov, najmä verejnoprávnych kanálov. E, nevyžaduje sa, aby bol e, každý program vyvážený e, takým spôsobom, aby dostali priestor všetci, ale celková skladba programov musí byť vyvážená. Ja som bol obvinený z nevyváženosti môjho vlastného programu, v ktorom som prinášal informácie o činnosti Európskeho parlamentu. E, neviem si to vysvetliť, pretože ja sa venujem otázkam pluralizmu a zabezpečujem to, aby sa zneli čo možno najširšie názory. Napriek tomu regulátor sa vyjadril, že e, mm, maltský regulátor sa vyjadril, že e, tento program je nevyvážený. Hovorím, zasahuje to do jednej z základných fundamentálnych slobôd, slobody prejavu. pán predseda, chcel by som požiadať o ochranu tejto inštitúcie, môjho práva, demokratického práva na slobodu prejavu. Pani, pán Sván? V jedných z mojich e, predchádzajúcich príspevkov som sa dotkol problému, ktorý e, už preukázalo niekoľko štúdí. Hovorím o a kroku späť vo vývoji demokracie na úrovni EÚ, ale aj na globálnej úrovni. Chcel by som teraz hovoriť o indexe, ktorý e, hovorí o slobode médií a slobode prejavu v médiách. Toto obzvlášť platí pre nové členské štáty. Dovolte mi uvieť príklad Slovinska. V tomto ohľade na zozname slobody médií sa Slovinsko umiestnilo o 7 miest nižšie tento rok ako v Lani a v krajinách, ktoré prechádzajú procesom transformácie, e, existujú e, zraniteľné médiá, pretože e, tieto médiá spadajú pod vplyv kapitálu. Médiá sú zraniteľné vzhľadom na nedostatok skúsenosti, napríklad obory kompetencií, ale aj vzhľadom na sociálnu situáciu. Toto je všeobecný trend, o ktorom by sme mali hovoriť a chcel by som vyzvať Európsku komisiu, ale aj členské štáty, aby vypracovali efektívnu stratégiu boja proti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 Parlament požiadal Kubu, aby oslobodila politických väzňov po tragickej smrti jedného väzňa, ktorý e, držal hladovku. Kubávska odpoveď bola cynická a odpovedali, že Kuba nikdy neustúpi medzinárodnému tlaku po tejto situácii nechápem, prečo stále počujeme hovoriť španielské predsedníctvo, že musíme zrevidovať našu stratégiu. Svet sa zmenil a španielské predsedníctvo hovorí, že musíme zmeniť našu stratégiu. No áno, veľa vecí sa zmenilo za posledné e, roky, ale kubanská diktatúra vôbec nie. Takže my, keď pristupujeme k tejto diktatúre, tak musíme od nich žiadať, aby oni urobili kroky vpred a aby oslobodili svojich politických väzňov. Drahí kolegovia, zahraničná vonkajšia politika EÚ nemôže robiť kompromisy eh, v rešpektovaní ľudských práv. My musíme byť konzekventní a dôveryhodní. Ďakujem, pani predsedajúca, dámy a pani. Tisícky Európanov očakávajú našu pomoc v dôsledku povodní. Hovorím o strednej a východnej Európe. Ide o tisícky a 100 tisíce občanov, ktorí očakávajú našu pomoc. Česi, Poliaci, Slováci, Maďari. Milióny ľudí sú obeťami týchto obrovských záplav. Trvajú už niekoľko týždňov a máme aj vysoké množstvo obetí v maďarčine sa hovorí, keď dávate rýchlo, dávate dvakrát a keď dávate veľmi rýchlo, tak dávate trikrát. To, čo, to je to, čo robí Európsky parlament, ale to robí aj EÚ. Ale nemali by sme sa len ponáhľať, ale mali by sme pouvažovať a o, o tejto pomoci, aby bola čo najúčinnejšia, ale zároveň aj najrychlejšia a musí takisto postupovať Európska komisia. Ja teraz vyberám e, tie e, mená v, zo zoznamu, v akom sa mi objavujú na zozname, ktorý mám pred sebou. Ďakujem, pani predsedajúca. Hovorím v prospech žiakov európskych škôl, ktorých e, známky a výsledky neuznáva ministerstvo školstva v Španielsku. Sú to E, deti zamestnancov EÚ trpia diskriminačným prístupom. Naše španielské prístup, ministerstvo takto pristupuje a znižuje im o pol boda ich e, výsledky a známky. Sú to deti, ktoré navyše hovoria mnohými jazykmi. To znamená, že keď chcú nastúpiť na štúdium na vysoké školy, kde sa vyžaduje, vyžadujú lepšie známky, tak sú diskriminovaní. Nezabúdajme, že Španielsko podpísalo všetky takéto medzinárodné zmluvy a e, študenti a žiaci tejto školy sú diskriminovaní. Nie je možné, aby sme e, sa tvárili ako európska krajina, keď sa diskriminovane pristupuje k našim žiakom v našich španielských školách. Áno, ďakujem. Ja by som chcel poukázať na zločin proti životnému prostrediu obrovské množstvo toxických odpadov umiestnených v období rokov 2001-2002. V Portugalsku e, táto skladka znečistuje vodu aj pôdy. Sú tam také nebezpečné prvky ako arzén, olovo, ortuť a tak ďalej. Všetky tieto chemické prvky tento nebezpečný odpad je uložený, vedia o tom portugalské orgány, ale nezasahujú. V portugalskom parlamente jeden poslanec dokonca potvrdil túto situáciu už aj v bývalom minulom volebnom období. E, jeden socialistický poslanec prislúbil, že portugalská vláda zasiahne, ale neurobili to. Ehm, Európska komisia by mala žiadať zásah portugalskej vlády a žiadam aj intervenciu Európskeho parlamentu a ja dúfam, že návrh uznesenia, ktoré predložím, eh, prediskutujeme aj na pôde tohto parlamentu. Teraz pán jakolinom ďakujem. Hovorí pán eh, Jakolino. V roku 2012 sme chceli dosiahnuť cieľ z e, rovnakého veku odchodu do dôchodku pre mužov a ženy, ale neviem, tak to pôjde. Ľudia v novej situácii e, nie sú veľmi motivovaní. Každý sociálny štát a každý sociálny systém a zdravotný systém má svoje špecifika a charakteristiky, ale my musíme zabezpečiť kompenzačné opatrenia, aby sme e, práve mysleli na ženy. Náš kolega Alfano pred chvíľou e, hovoril o talianskej legislatíve. Ešte sa nepripravil zákon ani pravidlo, len sa o ňom uvažuje, aby e, tieto zákony na súkromie a boli prijaté v Taliansku.

a ženy a deti z troch komunít v Dubline eh, sa zišli eh, pred eh, radnicou, aby protestovali proti uzatvoreniu verejnej plavárne. Radnica hovorí, že nemá žiadne finančné prostriedky na to, aby ju prevádzkovala. Tieto tri komunity, ktoré už trpia vysokou nezamestnanosťou, majú veľmi málo rekreačných zariadení a zatváranie tejto plavárne predstavuje barbarský akt sociálneho vandalizmu. vysvetlili to tým, že dochádza k drastickým e, škrtom verejných výdavkov Ehm, myslím si, že e, celkové náklady na prevádzku e, tejto plavárne je asi 1 milión eur ročne. Na druhej strane írska vláda investuje 30 miliard eur do rekapitalizácie bank. Chcem pripomenúť, že Dublin bol na rok 2010 vybraný ako európske hlavné mesto športu. Spolu s týmito e, komunitami požadujem, aby zostala plaváreň otvorená a aby ehm, mali možnosť občania Dublinu využiť